Dobrý večer. Ďalším bodom nášho Vážená pani predsedajúca, nazdávam sa, že by sme mali hovoriť o rokovacom poriadku. Mali by sme niečo vysvetliť. Existuje celý rad kolegov, ja medzi nimi. My si predsa želáme, aby postup KGI bol náležitým spôsobom využitý a na to potrebujeme čas. Vy ste bola pritom prítomná, teda tí, ktorí boli zapísaní a vedeli, že tak či tak e, sa ujmú Slovák, sú to tí istí ľudia. A ak chcú mať modrú kartu, tak zoberte čas tým, ktorí prípadne eh, by sa ujali slova v rámci kečty. Aj vy predsa viete, koľký eh, by sa radi ujali slova v rámci kečty. takže dá sa to rozdeliť. Nož a ten, ktorý e, sa môže ujať slova iba v rámci keďže aj by mal byť no, uprednostňovaný, pokiaľ ide otázku z kopie. Ja som povedal, že ja e, sa chcem ako prvý ujať slova. Prosím vás, dovolte mi, aby som e, hovoril ďalej. 10 sekúnd, prosím. 10 sekúnd, ale nie viac. Budem teraz počítať 10 sekúnd. Ja som bol prvý na zozname. Prepačte. Teraz hovorí zase.